przewodniczący! Otwieram posiedzenie. Pierwszym punktem porządku dziennego Prvý bod na programe je spoločná rozprava k jednotnému trhu. Máme tu správu pani Kalniete a budeme sa zaberať jednotným trhom a takisto pá, e, správo pána Korea de Campos, jednotný trh pre Európanov a máme tu aj jednotný trh pre podniky a rast a potom tam máme aj vyhlásenie komisie k verejnému obstarávaniu. Vítam pána komisára Mišela Barniera. A vítam zástupkyňu predsedníctva eh, rady pani ministerku Dury. Vítam všetkých prítomných a najprv dostanú slovo traja spravodajcovia. Pani Sandra Kalniet, ako prvá, nech sa páči. Madame Kalniete. Oh. Pani Kalniete. Ospravedlňujem sa, pán predseda, mám problém s tlmočením. Nezachytila som, že ste ma už vyzvali. Takže pán predseda, vážený eh, pán komisár, ak chceme ob-